kolegov, ktorí sa prihlásili. Každý má jednu minútu. Pani Minakil, minúta. Nu este aici domnul Pospișil, un minut. Nie je prítomná. Slovo má pán Pospišil. Pane predsedo, ja chci vysvetliť... Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som vysvetlil svoje hlasovania. Týka sa to islamského štátu Nebolo to elektronické hlasovanie a preto by som bol rád, aby občania EÚ a moji voliči v Českej republike vedeli, že som podporil uznesenie proti islamskému štátu. Považujem tento štát za mimoriadne nebezpečný útvar. Nedá sa povedať, že neexistuje ani organizácia, ani štát. Ide, ide teda o organizáciu, ktorá e, robí činy proti e, ľudskosti je to útvar e, a spojencov proti nemu treba podporovať a je potrebné, aby títo spojenci viacej spolupracovali a aby sme sa zamysleli, či ofenzíva proti islamskému štátu nemala mať ďalšie podoby. Som presvedčený, že ak by sme v tejto veci neboli aktívni, tak nebezpečenstvo tohto štátu môže narastať do ďalších islamských krajín, tak ako je to v prípade Severnej Afriky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Nevidím tu pána McCarthyho, či pána Kalfina. Pán Polčak. Ďakujem, pane predsedajúci. Ja som... Ďakujem. Chcel som vyjadriť to, že som hlasoval proti islamskému štátu a myslím si, že v tomto v e, parlamente nebol nikto, kto by túto rezolúciu nepodporil. V každom prípade v rámci môjho vysvetlenia hlasovania by som chcel povedať a vyzvať hlavne štáty EÚ a spojencov Európy, aby sa odhodlali k spoločnej zjednotenej vojenskej akcii proti islamskému štátu, najlepšie s mandátom Bezpečnostnej rady OSN a som rád, že som mohol zopakovať túto výzvu pre členské štáty dnes Môžeme sa tu navzájom uisťovať o vzájomných nepodporách islamského štátu, môžeme odsudzovať jeho praktiky, ale ak európske štáty a ich spojenci nenajdú na celom svete dostatok odhodlania vojensky zasiahnuť, tak som presvedčený, že islamský štát, štát sa nám nepodarí len tak jednoducho poraziť. Ďakujem. Pán Jar. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som hlasoval za. Všetky body sú správne. Pokiaľ ide o bod číslo 9 návrhu uznesenia, stal som sa mimoriadne tešil, pretože hovorí aj o príčinách. A ide tu o to, že iracká vláda, na ktorú apelujeme, aby musí byť reprezentatívna, aby všetky politické skupiny, všetky etnické skupiny obyvateľstva sa v tomto štáte odzrkadlili v správe. Takže ja som sa tešil aj preto, že z môjho pohľadu vlastne to bol začiatok toho problému, čo viedlo neskôr k radikalizmu a preto je tento návrh vyvážený a ide tu teda o to, aby sa tieto body implementovali. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pán Brian, ale nie je prítomný. Tak teraz pán Kelly, minúta. Eh, Myslím si, že škoda, že sme nemali menovité hlasovanie pri finálnom hlasovaní, aby to mohlo teda byť v zázname, že tá teda skutočne veľká väčšina poslancov v tomto parlamente sú proti bez výhrad aktivitám islamského štátu. je to jedno z najbrutálnejších hnutí, ak to tak môžeme povedať, ktoré sme tu kedy mali. A v súčasnej ére, kde toľko krajín sa pohlo smerom dopredu a snažia sa dodržiavať ľudské práva, a zrazu tu vidíme aktivity tohto tzv. islamského štátu, stínajú sa tu hlavy a sú tu nútené manželstva a všelijaké iné ohávnosti. To je jednoducho už dávno prežitok. My to musíme jasne poprieť a potierať takéto praktiky. Musíme využiť všetky nástroje, ktoré máme, na to, aby takýto druh aktivít jednoducho sa už vymazal z histórie budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Zápisnica z tohto zasadnutia